Nie sú žiadne pripomienky, týmto teda považujeme za pesnicu za schválenú. 9. decembra 2008 pán Bytol Tomčak znovu požiadal o ochranu jeho parlamentnej imunity a požiadal znovu obvodný súd v ostrove Vielkopolsky o dodržovanie jeho práv. Parlament sa už trikrát vyjadril k tejto téme v apríli 2006, a vo februári a septembri 2008. Výbor pre právne otázky bol požiadaný o stanovisko predseda Výboru pre právne otázky. V mene svojho výboru odporúčil, aby sme vyhlásili, aby sa vyhlásil ten, táto štvrtá požiadavka pana Tomčanka za nepripustná e, výbor pre právne otázky na svojej schôzi z 11. a 12. februára